oznámenia. Začnem oznámením, že pani Ula Turnes bola vymenovaná za členku dánskej vlády. Gratulujeme jej a parlament berie na vedomie, že tým sa jej miesto v Európskom parlamente od februára, 29. februára tohto roku uvoľnilo.